žiadne konanie eh, KSTI, spontánnej rozpravy a nebudem tiež umožňovať eh, žiadne vystúpenia na základe modrej karty. Teraz eh, najprv tam komisiu. Ak správne vidím, s výnimkou pána Oettingera je tu mm, plne zastúpená, čo je tiež primerané vzhľadom na túto príležitosť a Najprv eh, má slovo pán poslanec Sany na zvodnenie svojho návrhu. Grazie Presidente. Negli scorsi giorni leggendo i commenti... Ďakujem, pán predseda. Ehm, počas eh, posledných pár dní, keď sme si počuli pripomienky a vyhlásenia pár kolegov, som mal dojem, že každý bol veľmi podražený touto trapnou situáciou, ktorá sa týka novozvoleného predsedu komisie Junckera a preto dúfam, eh, že bude veľa podpory eh, pre eh, toto vyslovenie nedôvery, ale obávam sa, že eh, situácia uvedená, pretože táto snemenia ukázala za posledné roky, že toto je chrámom európskej pokryteckosti. Dovolte mi zhrnúť to, čo povedala skupina Goja, že oni si neuvedomili, že teraz sme oslavili 25. vyračuje um, pádov Berlínskeho múru. Možno Goja by mala spolupracovať s tými ľuďmi, ktorí sú pod úroveň. E, my e, neakceptujeme poučovanie o demokracii od nikoho Eh, eh, my sme eh, ukázali za posledné mesiace, že máme svoje chápanie demokracie a my sme na to hrdí a teraz je na skupinu GOE, aby ukázali, že s kým sú, že či sú s tou veľkou koalíciou, ktorá vládne Európa, alebo či sú s nami, ktorí chcú zmeniť mm, Európu a nemôžete sedieť na hrane. A zelení ukázali teraz, že sú úplne podriadení socialistom aj demokratom, ale eh, pán Juncker ukázal, že eh, on eh, je proti polom európskej ideálu, ale chcem Ehm, apelovať na mm, socialistické kolego ich ehm, predsedu pána Pidelu, ktorý povedal pred pár dňami, eh, že chce vysvetlenie od pána Junkera a v opačnom prípade bude hlasovať za eh, tento eh, návrh znesenia o vyslovenie dvojery. Tak ste spokojní s tým, čo pán Juncker teoreticky ehm, sľuboval, hoci koná opačne. Pán predseda, pýtal ste, za to by pán Juncker bol na strane občanov alebo na strane daňových unikov. Z toho, ako poznáme pán Junckera, on nie je na strane pre mm, európskych občanov. Ako e, premiér e, Luxemburska on e, čerpal milióny peniazy daných poplatníkov a prelieval ich do vrecák veľkých firiem E, hoci e, nás označujú za euroskeptikov, e, my obhajujeme záujmy občanov a vy len obhajujete záujmy priateľa pána Junkera, veľký kapitál a nadnárodné spoločnosti. Pán Juncker, vy ste ten najhorší obraz tejto Európy a vy ste podporili všetky tie zlyhané európske ekonomické politiky a zároveň pri tzv. pomoci Grécku ste ukradli milióny z pokladníc štátnych príjmov členských štátov, aby ste ich ich e, dali do rúk e, s okamníkom. E, vy máte podkopanú dôstojnosť a musíte odstúpiť. Vy nereprezentujete no, hodnoty EU a máme signál, že prichádza zmena a teraz máte príležitosť, aby ste preukázali, že tento Európsky parlament je jediná inštitúcia s podporou občanov a vy musíte za obhajovať záujmy občanov a nie záujmy veľkých bank a nadnárodných spoločností. Äh, Teraz má slovo najprv mene komisie pán Juncker. Nech sa páči. Pán predseda, dámy a pani, najprv sa chcem eh, mm, ospravedlniť za to, že som nemohol sa dostať na začiatok eh, tejto eh, rozpravy. To nie je prejav e, nerespektu, ale e, zlej dopravnej situácie do Strasburgu. Chcem sa za to oblaženiť, ospravedlniť k e, návrhu kolegov na vyslovenie dôvery. Chcem povedať, že tu v Bruseli pri poslednej plenárke Európskeho parlamentu som sa dostavil na e, pozvanie e, parlamentu a e, som predložil posledné potrebné vysvetlenia a mm, teraz môžeme túto rozprávu považovať za opakovanie tej istej, ale to už som vyjadril 13. novembra v Bruseli a zodpoveda to môjmu posúdeniu situácie a chcem upozorniť všetkých kolegov na to, že sa domnievam, že vzájomné konanie medzi zákonnými ustanoveniami rôznych národov sú rôzne a vyplývajú z toho tie skúsenosti, že sa vlastne môže, môžu tieto ustanovenia preberať a vyplývajú z toho isté etické a morálne princípy, takže problém nie je len Luxembursko, ale ten problém je viac európsky, pretože daňové rozhodnutia sa uplatňujú v 22 štátoch EÚ. Z toho dôvodu som navrhol isté zmeny, isté konanie a kroky, ktoré by sme mali schváliť e, v e, volebnej kampani pri mojom prave pri ustanovení komisie. E, v oktobri som sa vyslovil za zavedenie daňového systému, ktorý v Európe bude mať spoločné zdanenie právnických osôb. A chcem povedať, že som za daň z finančných transakcií, ktorá nie je vecov komisie, ale pretože sme sa zaviazali k procesu posilnej spolupráce, tak sa to týka všetkých členských štátov. Tiež som za automatickú výmenu informácií v daňových otázkach medzi jednotlivými štátmi členských štátov EÚ. A tiež počas G20 som ma v Austrálii podporili hlavy štátov a vlád pri tomto postupe, osobitne Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, a generálny tajomník OECD. Dostal som teda ich e, masívnu podporu a konstatoval som, že G20 však nebola schopná zahrnúť a osvojiť si toto ustanovenie o transparentnosti a automatickej výmene údajov v daňovej oblasti. Ale, daňov, ale členské štáty ma podporili, okrem tých, ktoré sa tu nevyjadrili. Tu by mohlo byť isté podozrenie, že majú isté odlišné záujmy. Chcel by som tiež pripomenúť, že som bol predsedom Európskej rady a rady ECOFIN a v tom čase som navrhol kolegom z ECOFINu zavedenie daňového spoločenstva, ktoré by malo rovnaký rámec ako hospodárske a finančné spoločenstvo, aby sme mohli lepšie zaisťovať uplatňovanie tých etických pravidel, na ktorých sme sa vtedy dohodli. To však e, nedospelo ku konkrétnemu záveru. Vyzýval som talianské predsedníctvo, aby znovu navrhlo Európskej rade a rade ECOFIN, aby sa zaviedol daňový výbor, ktorý by mal v hierarchii vyššiu pozíciu a ktorý by pripravoval schôdze rady ECOFIN. Čo sa týka toho e, návrhu uznesenia, ktorý je tu predložený, patrí to k interným pravidlám tohoto zhromaždenia, no bol by som rád, keby to bolo e, predložené v tom čase, keď som sa 1. novembra vyjadroval pred týmto zhromaždením. Čo sa týka signatárov tohoto návrhu uznesenia, tak e, si kladem otázku o jeho vlastnom zmysle. Vždy budem odpovedať na otázky vášho zhromaždenia, ktoré mi kladete, no mám pocit, že no mám pocit, že e, zámery autorov tohoto návrhu nie sú také, ako deklarujú, pretože nie som priateľom veľkého kapitálu, pretože tie európske nadnárodné koncerny sa to týkalo aj z momentu, kedy som prijal toto uznesenie. No toto, tento návrh e, sa týka celej komisie, no mám pocit, že som jediný, komu sa kladú otázky. 15. júna, keby parlament nedal dôveru niektorému z členov, tak by tu bola výzva na odstúpenie. Ak chcete, aby som odstúpil, tak to prosím jasne povedzte a ja odídem. Dank. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Juncker. A teraz budeme pokračovať s rozpravou a za EPP dostane slovo predseda, pán poslanec Weber. Vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie, kolegovia a kolegyne, tieto veci sme sa venovali už na plenárke v Bruseli. Pán Juncker vtedy predložil konkrétne návrhy, ako by sme mohli vybaviť otázky s daniami v Európe. A pokiaľ ide o daňovú spravodlivosť, to je hlavné. Musíme zabrániť tomu, aby veľké koncerny sa jednoducho vyhýbali plateniu daní, daňovej ťarchy, ale chceme, aby sme sa posunuli aj dopredu, preto potrebujeme konkrétne návrhy a musíme začať iniciatívu. To urobil pán Jean-Claude Juncker eh, tým, že predložil tieto návrhy a má podporu našej politickej skupiny EPP a my tento návrh zamietneme. Chceli by som poukázať na to, že celá komisia je tu a to je jasný znak toho, že sú zomknutí, že tí ľudia, ktorí sme volili, chcú pracovať, chcú zapustiť do práce a my ich tom chceme podporiť. Cení kolegovia a kolegyne. Farah Lepen a ostatní, ktorí Eh, poznáte, sa možno tešia, že budú mať teraz trochu pozornosti v médiách, ale to zdôrazňuje iba to, že všetci poslanci aj tu napravo majú rovnaké práva ako ostatní. To znamená, keď sa predložia návrh, tak sa o nich hovorí, potom sa o nich aj hlasuje, avšak naše, naši pravičiari tu majú málo kedy pozornosť médií, pretože väčšinou pracujú deštruktívne, nie konštruktívne. A úprimne povedané, pokiaľ ide o túto diskusiu dnes, to, tak ma napadajú ma napadá to, že pokiaľ ide o podstatu, o ktorej tu hovoríme, že to je ideálny svet pani Lepenovej a pána Faraža. Hovoríme tu o daňových otázkach. Pokiaľ ide daňové otázky, tak tu v podstate formálne nerozhodujú komisári, ani, parlament, ani parlamentní poslanci, ani bruselskí poslanci. Skôr pokiaľ ide daňové právo, tak toto majú v rukách členské štáty, zvrchované členské štáty Európskeho parlamentu. Je to ten, zodpovedá to ideálu tu kolegom na pravej strane v parlamente a preto sa pýtam, prečo sa vlastne nepodarilo vyriešiť tento problém, keď tento ideálny svet, v ktorom žije pani Lepenová a pán Faraš, prečo sa im nepodarilo tento problém vyriešiť. Stení kolegovia, kolegyne, tá Európa, ktorú máte vy v hlave, tá je vinná na tom, v akom stave sa nachádzame tieto veľké koncerny sú na vine, že neplatia tieto dane, pretože členské štáty jednoducho nevyriešujú túto otázku doteraz. A keď tu hovoríme o týchto predkladateľoch, o povstaneckej skupine EFDD, kolegovia a kolegyne, tak by bolo dobre sa pozrieť na túto politickú skupinu pán Cany, ktorý tu dnes predložil túto iniciatívu skupiny Vána Grila, hovoril, že my sme za Európu. Ja sa vždy pýtam, kto je to vlastne my? Pozerám sa teraz napríklad na EFDD konkrétne. Hovoria tu, tu ľudia zo skupiny pána Grilla, hovoria, že potrebujeme väčšiu solidaritu, pokiaľ ide o imigráciu. Pán faraž sa chodí po Veľkej Británii a hovorí, že vyhodí Rumunov z, Európ- z Veľkej Británie. Potom máme zasa Rumunov a Poliakov vo vašej skupiny, ktorí hovoria, že chcú rovnaké pravidlá ako ostatní zakladatelia, ako volakedajší zakladatelia Európskej únie na západe. A zasa pani Lepenová hovorí, že nechce solidaritu v, tomto, v tejto Európe, na tomto kontinente. Takže vo vašej politickej skupine, pán Cani, máme kolegov, ktorí jednoducho pracujú so ždusnými zámkami proti imigrantom, proti menšinám, proti Židom. Máme tu veľa takých, ktorí pracujú s takýmito obrazmi a vy tu teraz hovoríte, že ste vy novou Európou, ctení kolegovia a kolegyne, vy nie ste novou Európou, vy ste starou Európou. Vážený pán predseda, vážený pán predseda. Ja sa teším na štvrtok, teším sa na hlasovanie, pretože nebudeme hlasovať o tom, že či komisia má alebo nebude pracovať ďalej. Ja chcem, aby pracovala ďalej a bude to podporené aj väčšinou. Vo štvrtok budeme hlasovať však o tom, či dáme úspech do ruky pravicovým extrémistom a ja týmto radikálom nechcem, nechcem podporiť takýmto spôsobom. Ďakujem a teraz zostane za socialistov slovo pán predseda Pitela. Nech sa páči. Vážený pán predseda, opodstatnenie takéhoto návrhu vyjadruje, prečo sa to vlastne aj predložilo. Ide tu o viaceré eh, v podstate záležitosti, ktoré sa týkajú viacerých politických skupín, ktoré urobili jedine tú chybu, že myslia nezávislým spôsobom a ktoré sa vlastne pýtajú, že čo chceme dosiahnuť takýmto návrhom na vyslovenie nedôvery a čo máme urobiť, pokiaľ ide o tieto konkrétne tematické okruhy. Takže ja teraz nebudem hovoriť o týchto vyjadreniach, ktoré sme tu počuli. Máme tu predsa starý princíp, ktorý platí, že ten, kto pluje dohora, tak to na ňo skôr či neskôr padne. Ale mali by sme si uvedomiť skutočnosti. To, že tu sa obvinuje plénom stovky kolegov a kolegyň, ktorí možno nie sú vždy jednotní v názore, ale vždy, vždy sa zasadzovali o to, aby prezentovali prestíž Európskeho parlamentu a jeho hodnoty. Európsky parlament je jedinou nadnárodnou inštitúciou, ktorá je priamo velená občanmi a my tu za, zastávame vlastne milióny občanov, reprezentujeme milióny občanov v Európskej únii. Ale pokiaľ ide o toto vyslovenie nedôvery, mali by sme si tu predovšetkým uvedomiť, že musíme vystupovať kultivovanie. To patrí takisto k tomu. Ja jednoducho teraz nebudem reagovať na tie uh, urážky, ktoré tu boli vyjadrené z oči voči mojej politickej skupine a mojej osobe. Dnešný návrh na vyslovenie nedôvery komisii je istotne historický v tom zmysle, že tu máme v podstate komisiu, ktorá ešte nefunguje ani 24 dní a už ju chceme odhlásiť odhlas, už ju chceme vlastne odvolať. Čo sa stane, ak ich odvoláme s tým balíčkom 300 miliard, o ktorom budeme zatra napríklad hlasovať? To by bolo už bezpredmetné a mali by sme menej možností robiť investície v tom zmysle, aby sme zvládli krízu a vytvorili nové pracovné príležitosti. A členské štáty by museli vymenovať nových kandidátov, takto by sme jednoducho stratili veľa mesiacov a európska spoločnosť a hospodárstvo, čo vlastne urobia bez patričných reakcií, ktoré sa očakávajú. Situácia by sa jednoducho aj naďalej zhoršovala, celé by sa to tiahlo, možno by sme zažili aj defláciu, skutočne chcete, aby sme sa dostali úplne na absolútne dno, no my si to neželáme. Vážený pán predseda, vážení Vážené pani komisárky, vážení páni komisári, ide tu teraz o dôveru občanov. Ak neurobíme nič proti kríze, tak jednoducho prídeme o túto dôveru. A preto ja som za to, aby sme zapustili konečne do práce, aby sme urobili niečo v zmysle tom, že nebudeme tolerovať už vyhýbanie sa plateniu daní. Mm veľké podniky, ktoré sa vyhýbajú daňovej po, povinnosti za podpory vlád. Proti tomuto musíme bojovať. A my sme sa k tomu už vyjadrili pred dvomi týždňami a povedali sme, že urobíme čo sa len dá na to, aby sme harmonizovali daňové systémy. A my jednoducho musíme sa tejto otázke venovať z obsahového hľadiska. Musíme to realizovať v tejto oblasti. To znamená, musíme preskúmať dané návrhy a takýmto spôsobom môžeme jedine dosiahnuť úspešné riešenie. To znamená, nejde nám teraz o nejaké titulky v novinách. Na tie sme my vôbec nečakali. Ak tu chcem nejako poukázať na to, že sú tu dubiozne praktiky zo strany niektorých členských štátov. My tu máme aj správu Európskeho parlamentu, ktorá bola prijatá v poslednom legislatívnom období a budeme jednoducho nadvezovať na to, čo sme tu mali a budeme o tom hovoriť vo výbore pre hospodárske záležitosti, pokiaľ ide o túto tému. To je ten správny postup, akým spôsobom by sme mali postupovať ďalej v tomto probléme to je seriózny spôsob postupu ďalej, v tom zmysle, aby sme pomohli komisii, aby konečne začali pracovať a podporili takto aj predsedu komisie, pretože ich činnosť je v záujme občanov celej Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za EC dostane slovo pán Legutko. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nebudem tu hovoriť o osobných e, zásluhách, autorov tohto návodu, pretože ja ich poznám veľmi dobre. Nebudem teraz hovoriť ani o úmysle, pretože o tom nechcem hovoriť, ale chcem tu hovoriť o ju- probléme pána Junkera. Pretože máme tu takýto problém, ktorý môžeme nazvať Junkerov problém. A pán predseda, treba si to povedať na rovinu. Neurobili ste dobrý začiatok a bohužiaľ nie som celkom spokojný s tým, čo ste povedali na, pri poslednej príležitosti a nie som vyslovene presvedčený ani z toho, čo ste povedali dnes. Myslím si, že ma ospravedlníte, ak poviem, že som nemal pocit, že máte nejaké výhrady svedomia. Je to veľmi zriedkavá záležitosť politiky, ale niekedy je to dokonca možné ale jedna vec musí byť povedaná celkom jasne. My úplne absolútne potrebujeme plnú mieru informácií ohľadne tohto špeciálne, o tejto špeciálnej daňovej dohode a o možných riešeniach tohto problému. A keď hovorím, že my to potrebujeme, tak ja pod my si predstavujem európskych občanov, občanov Európskej únie, proti komu vlastne boli tie dohody podpísané. Vrátanie vašej vlastnej krajiny, ktorá prišla zhruba o viacero miliárd eur ako výsledok takýchto neetických neetických posun, postupov predstaviteľov tejto krajiny. A to jednoducho nie je maličkosť. Keď hovorím teda my, tak si myslím aj, tak potom myslím aj európskych poslancov. Väčšina poslancov, ktorá vás podporila nie tak veľmi dávno. A tak je to dobré vlastne aj pre vás, pán predseda Juncker. Aj vy to potrebujete, pretože hovoríte, že ako predseda komisie budete sa snažiť E, rieši túto situáciu. Ak to nevyriešite, tak tento tieň tohto škandálu vás bude prenasledovať, pokým sa tento problém nevyrieši raz a navždy. A kto by teda mal preskúmať túto situáciu? Samozrejme, mali by to urobiť úrady v Luxembursku, predovšetkým by to mali byť nezávislé orgány a fóra, ako napríklad OECD. Ale ja musím povedať, že necítim sa veľmi dobre, ak sa pozor na Európsku komisiu, na čele ktorej stojíte vy, a, a teda ako ju vy chcete preskúmavať, preskúmavať tento prípad. Pretože ja si myslím, že vy jednoducho sa držíte princípu nemo iundex in causa sua. Nikto by nemal byť sudcom vo vlastnom prípade. Takže ja si myslím, ja si myslím, že tento starý rímsky princíp by mal byť dodržaný a nemali by sme ho porušovať, ak skutočne nechceme sa nechať vysmiať. A je vyslovene neakceptovateľné, aby sme túto príležitosť využili na to, aby sme pokračovali s plánom daňovej harmonizácie, teda nie v tomto momente momentálne, nie v takejto situácii, nie v tej situácii, v ktorej sa nachádza Európska únia a istotne nie s komisiou, ktoré bude predsedať vy. Ďakujem veľmi pekne. Za liberálov teraz dostane slovo pán predseda Ferhofštát. Vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie, ja si myslím, že by sme nemali jednoducho plitvať slovami, pokiaľ ide o tento návrh na odvolanie, na vyslovenie nedôvery. Prečo? Pretože každý môž, tu cíti, vlastne aj rečník za ECR má pocit, že tu ide iba o nejakú hru, ktorú hrajú dve politické skupiny, FDD, pana Faráža a, a skupina pani Lepenovej. A ja rozumiem tejto hre, je to absolútne normálna hra, ktorá patrí k politike, ak to tak môžem povedať, ktorá vlastne vychádza z toho, čo ja nazývam zvrátená logika pretože to vychádza zo zvrátenej logiky, keď sa pozrite na tento návrh. Pretože o čo im ide? Ide im o to, že by sme mali jednoducho posúdiť Luxlix už predtým, než budeme mať výsledky prieskumu zo strany komisie a parlamentu. A to vôbec nie je vážny prístup k tomuto riešeniu. Predstaviť takýto návrh na vyslovenie nedôvery v tejto chvíli, keď chceme, aby komisia to preskúmala. A keď skutočne sa snažíme vytvoriť parlamentný výbor, ktorý by to preskúmal. Čo to je za absolútnu hlúposť začať s takýmto návrhom na vyslovenie nedôvery predtým, než vôbec začneme preskúmávať a vyšetrovať túto záležitosť. A pokiaľ ide o mňa, pán predseda, ja si myslím, že jediná zaujímavá vec, pokiaľ ide tento návrh, nie je ani tak obsah, je skôr sú skutočnosť. Musím povedať, že pani Lepenová pán Faraž skutočne jasne vyjadrili svoje prepojenie, ktoré tu majú. To je najdôležitejšie Ide o tento ich vzájomný vzťah za týmto náborom. Že vlastne idú, sledujú rovnaké populistické úmysly, tak ako to hovorí pán Faraš v Británii svojim voličom. A vlastne je to aj dôkaz toho, že UKIP je rasistická, xenofobická, počkajte, ešte som neskončil, ja som ešte neskončil, a je to islamofobická strana. A to nie sú moje slova, to sú slova ktoré teda nie sú mojimi slovami, to sú slova zakladateľa pána Alena Sketa samotného. Takže podľa môjho názoru vaša skupina, a ja tu hovorím to teraz pánovi Zanimu, vôbec nemá záujem objasniť medzinárodné vyhýbanie sa daňovej povinnosti a podľa môjho názoru je veľmi zvláštne, že pán Zan jednoducho pokazuje prstom na náš vy si musíte e, vyčistiť svoj vlastný chlieb, pán Zany, pretože jeden z najväčších špecialistov v tejto oblasti je pán Faráš. On je ten, ktorý má daňovú schému v daňových rajoch. Takže vyčistite si svoj vlastný chliev. A mal by som vlastne povedať to isté, pokiaľ ide o pani Lepenovu, pretože o pár minút budeme tu mať pani Lepenovu, ktorá príde do parlamentu a ona vlastne si požičiava peniaze z Eh, ruských bank, z holandsko-ruských bank, aby financovala svoju politiku. To nerobí nikto iný. Takže ja si myslím, že realita, a pán Weber na to vlastne už poukázal, keď povedal tie skutočne pravdivé veci, vy a pán Fara ste proti Európe a Takýmto spôsobom jednoducho nedosiahneme e, zlepšenie situácie v Európe. Takže záverom by som povedal celkom jednoducho nasledovne. Vráťme sa k práci a hlasujme proti tomuto návrhu, proti tomuto hlúpemu návrhu vo štvrtok. Ďakujem pekne. Vy si myslíte, že toto hanebné vyjadrenie skutočne vie na prospech e, dôveryhodnosti EP. Teraz má slovo pani Cimer, ktorá zastupuje GUE. Vážení kolegovia, vážený e, pán Juncker, naša kritika vám adresovaná je neotrasiteľná. A e, už pri prvom spoločnom vypočutí, keď ste sa predstavili v našej politickej skupine, tak pri tom prvom e, stretnutí ste e, poukázali na to, že je to e, e, len e, akýsi, akýsi predsudok, akási nepravom kritika týkajúce sa Luxemburgu, že, má, že poskytuje neférové daňové výhody boli poskytnuté dokumenty a vzťahujú sa na firmy E, ktoré sa dali dokopy z e, PricewaterhouseCoopers, teda e, ide o 340 firiem, ktorých poradcami je PricewaterhouseCoopers a, a vlastne Luxembursko súdny dvor vyjadril stovky, ak nie tisíce uznesení v súvislosti s nimi. Musíme započať rozpravu v EP týkajúce sa e, toho, aby sme vyvolali vyššiu mieru solidarity, aby sme skutočne mali financovanie, ktoré zabezpečí prehlbenie integrácie na báze solidarity v EÚ. A my sme sa vás pýtali, aký máte na to názor. Za našu politickú skupinu musím konštatovať, že my sme boli sklamaní z vášho vystúpenia pred desiatimi dňami v Bruseli. My sme očakávali, e, že to pochopíte, že nejde o kritiku adresovanú vám ako osobe, ale kritika je adresovaná systému, ktorý je pod vašou hlavičkou. Je to Junckerov systém. Nejde o vás, vašu osobu vy ste povedali tak mimovoľne, že medzi 22 členskými štátmi EÚ tento systém má e, e, rozmanitú e, podobu a formu. Vy ste tu oslovili niektorých poslancov, poslankyne EP ale e, my si to uvedomujeme. Musíme e, skutočne e, žiadať to, aby ste uznali svoju, svoje záväzky, svoju povinnosť. Vy skutočne ako predseda Európskej komisie musíte byť hlasom na všetkých, nielen hlasom Luxemburgu alebo Luxemburska ako štátu a e, preto vlastne sa tu objavil e, e, návrh vyjadrenia nedôvery. My sme však nezískali dostatok podpisov. My chceme my nechceme mať žiadne hlasy pravicových extrémistov na tejto podpisovej listine. My nechceme ich Európu. My chceme, my chceme hovoriť o tom návrhu, o ktorom sa pred chvíľou hovorilo. Našou snahou je zmeniť Európsku úniu, ale nenaznačili ste, akým spôsobom sa má zmeniť. A to je to kľúčové. E, e, a tým sa odlišuje náš návrh e, voči, voči návrhu pravicových extrémistov. Marine Le Pen a, a, a pán Farage dali dokopy návrh a skutočne musíte si uvedomiť, že mnohí, mnohí majú pochybnosti. Nechcú sa na ich stranu pridať. My chceme eh, mať integrovanú sociálnu úniu, ale musíte, musíte si uvedomiť, že s tým ide v ruka v ruke otázka, chcím, chce, s kým chcete spojiť svoje, svoju politickú budúcnosť. A my sme skutočne sklamaní zo zelených, zo sociálnych demokratov, pretože e, nevyužili šancu, ktorá sa núkala pred desiatimi dňami spolu s nami e, zviditeľniť túto diskusiu, diskusiu o tom, ako chceme mať inú, novú Európu aj v tej oblasti daňovej. Máme teraz príležitosť na to, aby sa dal dokopy vyšetrovací výbor. A, a to je viac, než ako, ne, ako len nejaký mimoriadný e, e výbor. E, ja apelujem na vás, že ide o to, aby sme veci zmenili, aby e, skutočne, aby sa e, e tá trajektória zmenila. Ďakujem. Uh, Pán Harms, v tomto parlamente sme si vypočuli jedno z najzávaznejších obvinení e, osočovania 24, e, 24 e, členov tohto parlamentu bolo označených za rasistov a snad nič horšie, nič nemôže zaznieť. To je zásadné porušenie pravidla 11, kde sa hovorí o tom, že poslanci sa ku, ku sebe budú vzájomne správať úctivo a vo všetkej dôstojnosti. A v prípade takéhoto porušenia brovidla e, e, e, 165 a 166, pokiaľ sa ozvu takéto slova, tak mali by ste vyzvať toho, kto vyjadri tieto slova, aby sa kajal. To, že vy sa práve týmto pravidlom zaoberáte, pán Hans, ma v podstate ani nezaráša ja e, e, by som chcel poukázať na to, že pán Verhofstadt použil citát zakladateľa UKIPu. E, skutočne nebol, nebolo to vôbec adresované menovite na pána Faráža. Je predsa povolené citovať slova zakladateľa politickej strany, ktorá je zastúpená v Európskom parlamente. Takže teraz pani Harms. Dámy a páni, e, e, vážený pán Juncker, e, vážené kolegium komisie. Myslím si, že táto záležitosť je prívažná a a nebudeme sa len točiť len o tom, ktorí sedia na tej lavici pravičiarov v EP, ale ja si Ja si dobre spomínam na diskusie so zástupcami toho 5-hviezdičkového eh, hnutia. Venujme pozornosť tomu podstatnému. Sme, eh, zaoberáme sa závažnou otázkou. Eh, skutočne tento problém sa objavuje, keď chceme započať nový štart, keď chceme využiť novú vlnu entuziasmu v prospech integrácie EÚ No a v prípade e, e, e, toho luxemburského systému, to je skutočne v prudkom rozpore s tými zásadami dobre fungujúcej EÚ. A opäť sa poukázalo na to, že nefunguje to ako hlavný princíp solidarita ale že v Európskej únie stále pretrvávajú snahy jedných na úkor druhých ťažiť e, z určitých možností. E, ako je možné, že sa to tak ďaleko dostalo? Nuž, je to pravda a takto to aj vnímajú e, ľudia v mnohých členských štátoch a skutočne v posledných rokoch aj z toho dôvodu štáty nefungovali tak, aby to bolo na prospech tým e, obyčajným ľuďom, tým drobným firmám, ktoré poctivo konajú, platia svoje dane. Musíme si uvedomiť, e, že e, štáty majú právo na danie, ktoré im prináležia. Je to aj potreba pre ich správne fungovanie. Pán Cany naznačil, že naša politická skupina zastupuje veľkokapitalistov. Skutočne to tak nie je. My chceme e, nevyhnutné vysvetlenie, riešenie a aby skutočne tu nešlo len o taký nejaký rituálny e, akt. To znamená, že e, položte hlavu Jean-Claude Junckera na tanier a môžeme ísť spokojne ďalej. O to predsa nejde. Ale Európa teraz hladí na nás, má veľa očakávaní, je pripravená na nový štart a skutočne komisia má predstavovať e, tú formáciu, ktorá posunie veci ďalej. E, tak na to e, čakajú ľudia v Holandsku, Spojenom kráľovstve, v Írsku a mnohých ďalších štátoch je jasné, že je nevyhnutné mať jednoznačné vysvetlenie a musia už teraz sa pripravovať dôsledky, konsekvencie a je dôležité e, e, mať, e, mať skutočne presadzovanie tej filozofie jednotného daňového základu a pán Juncker, buď sa vám podarí to vysvetliť, je mi jasné, že to nie je úloha pre vás samého, e, ako osoby. Buď sa vám to podarí a aj, e, aj v súvislosti s tým, že e, budete podporení takým európskym duchom buď sa vám to podarí, alebo nepodarí. A, a ešte e, poukazujem na to, ide, ide o niečo iné ako o problém osoby pána Junkera. Ide o to, či komisia dokáže pracovať, fungovať a splniť tie očakávania, ktoré sú do nej vložené. Ďakujem. Zur Geschäftsordnung hat sich jetzt der Abgeordnete K. Pán Kabel sa vyjadril, sa prihlásil s technickou pripomienkou. Pán predseda, ja nadviažem na slova môjho kolegu bez ohľadu na principiálne názory, ktoré tu máte, je jasné, čo povedal pán Farhovštát. Pán predseda, apelujem na vás, aby ste sa pozreli hlbšie do e, rokovacieho poriadku a príslušného pravidla. Je môj kolega antiislamistom? To snad nie. Takže pokračujeme v programe teraz za EFDD pán Wolf. Ďakujem. Pán Juncker, toto je nechutný daňový škandál, ktorý tak ľahko nezmizne zo scény. O čo dlhšie zotrváte vo vašom kresle, o to viac táto škvrna tohto škandálu e, sa bude zažierať do celej komisie. Vy sám ste povedali, e, že nie ste priateľom veľkých firiem, pritom vy ste boli líderom Luxem, Luxemburska. Vy ste dovolili, aby 240 veľkých medzinárodných firiem požívali výhody systému e, umožňujúce e, vyhýbanie sa daní. Niektoré z týchto firiem platili nie viac ako 1% daní. Pritom vy hlásate, pán Juncker, že chcete solidárne stáť po boku občanov EÚ. Predstavte si, že sú to ľudia, ktorí sú e, vyvrhnutí na prach chudoby, sú nezamestnaní, zmietajú sa v kríze, ale vy ste postarali sa o to, aby aby občania Luxemburska e, požívali výhody e, vášho mechanizmu. E, Nemecko, Británia, Francúzsko, Taliansko, tie nemajú 240 veľkých firiem, ktoré požívajú 1% dane. Vy ste hovorili o potrebe zmene správania sa. Jediné správanie, ktoré je potrebné zmeniť, je vaše správanie, pán Juncker. Ja sa pýtam, kde je solidarita, keď Grécko vrhne vrhnete do, eh, no, mm, do mechanizmu eh, trojky a musí si riadne uťahovať opasky. Kde je solidarita, keď eh, Taliansko dosiahlo 55 nezamestnanosť, Luxembursko to tak nemá. Kde je solidarita, keď keď tvrdíte, že ten váš mechanizmus je v mene Európy. Keď sa poobzeráte tu po poslancoch, ste skutočne tými e, strážcami e, hodnôt, e, za ktoré hlasovali občania alebo budete si sledovať len vlastné ciele, ale budete načúvať hlasu občanov, ktorí tvrdia, že z času na čas treba sa zbaviť tých, ktorí Mm, nezdielajú vašu dôveru, nepožívajú vašu dôveru. Ďakujem. Teraz má slovo pani Marine Le Pen. Pitela, vous êtes impayable. Vážený pán Pitela, vy ste zabudli vo vašej apokalyptickej vízii, pokiaľ ide o možné vyslovenie nedôvery komisie, spomenúť žaby a cvrčky, pretože počuli sme tu tie viaceré nadávky a ohovárky, ktoré tu z vašej strany zazneli a jednoducho ma nič iné ani nenapadá. Sice francúzsky slovník je veľmi bohatý, ale ja jednoducho nedokážem kvalifikovať to, čo ste vypovedali. Máme tu ďalší dôkaz na základe tých výpovedí, že Luxembursko organizuje obrovské daňové úniky. Viac než 300 veľkých spoločností podpísalo dohody, ktoré majú veľké daňové úľavy a potom tie zisky boli repatriované do, na základe nejakých machinácií v Luxembursku, takže toto sú príjmy, ktoré ušli jednotlivým krajinám a francúzskí občania sa teraz dozvedajú, že vďaka pánovi Junckerovi musia platiť väčšie dane kvôli týmto únikom daňovým, ktoré organizovalo Luxembursko. To nie je jediná krajina, ale zohráva kľúčovú úlohu v tejto centralizácii. Technika, ktorá je založená na umelé aplikácii patentov alebo umelé prevody medzi filiálkami alebo vytváranie daňových rajov. To umožňuje nadnárodným korporáciám, že neplatia žiadne dane tých krajinách, kde sa produkuje bohatstvo samotné. Mohli, lokalizovali sme to umelo vytvorené aktivity v Luxembursku, sadzba DPH, ktorá je veľmi užitočná pre výrobky, ktoré sa produkujú v tejto oblasti hoci tieto dane vlastne mali byť vyberané v tých krajinách, kde e, sa tieto produkty vyrábajú. To sú daňové podvody a e, podporujú ich pravidla Európskej únie. A vďaka tomu Luxembursko umožňuje svojim občanom vysokú životnú úroveň. Veľmi dobre sú platení právnici a pán Juncker tu hovoril eh, pred francúzským senátom v minulosti a hovoril o našich spoločných záväzkoch, pokiaľ ide o finančnú rovnováhu a vďaka týmto luxemburským machináciám sa to celé jednoducho zborilo v roku 2013 bol predsedom eh, vlády. Vy ste zodpovední za túto techniku týchto štruktúr, ktoré viedli k daňovým únikom. Nikto si nemôže predsa tu predstavovať, že tu budete bojovať o to, za to, že zničíte to, čo sa vám podarilo vytvoriť. Tomu sa jednoducho vôbec nedá veriť. Eh, ako keby sme chceli z urobiť predsedu etického výboru. Takže preto chceme vytvoriť, e, podporiť túto nedôveru, ktorá, o ktorej budeme hlasovať. Chceme bojovať proti daňovým únikom. My vieme, že nie ste jediní, ktorí za to zodpovední, ale vy ste tým najmarkantnejším prípadom a príkladom. A nezabúdajme na to, že EPP, socialisti a liberáli UMP a PPS vo Francúzsku si pod tým symbolom, ktorý ste vy predstavujú teraz požívačnosť a symbolizmus také hamižnosti a z toho prosperujú iba tí najbohatší. Ďakujem veľmi pekne. Bitte sehr, Junge, Sie haben das Wort. Nech sa páči, pán Juncker, máte slovo, môžete reagovať. Monsieur le président, grande est la tentation de ne répondre. Vážený pán predseda, ja vlastne hneď od budem odpovedať na to, čo povedala pani Lepenová. Ona vždy sa tak nežne ku mne vyjadrí. A vždy, keď sa prihlási o slovo, tak tieto nežnosti sa len tak sípu, ale nezávisle od toho by som chcel zodpovedať niektoré otázky, ktoré v tejto rozprave odzneli. Pani Cimer, hovoríte tu o systéme, ktorý sa volá systém Juncker. Akým právom hovoríte o takomto systéme vy, ako aj mnoho iných kolegov, ktorí ste poukázali na skutočnosť, že systém, ktorý je spojovaný s mojim menom, je vlastne systémom, ktorý odporuje daňovej legislatíve vnútroštátnej v celej Európe. Takže prosím vás, nepoužívajte moje meno e, pri označovaní takých systémov, na ktorom vytvorení sa zúčastnili jednotlivé členské štáty a ktorý vlastne vyplýva z politiky jednotlivých členských štátov. Ja tu pred vami hovorím celkom otvorene a opakujem, že komisia, ktoré mám tu čest predsedať, bude bojovať proti daňovým únikom a proti daňovým podvodom. Ja som to už povedal pred menej než 14 dňami, aké máme nástroje, ktoré budeme uplatňovať a rozvíjať naďalej v tom zmysle, aby ten výsledok, ktorý sme tu mali, to nezdaňovanie, aby takéto, takáto situácia sa neopakovala pretože to vôbec nie je v súlade s etickými a morálnymi pravidlami. Požiadal som svojho kolegu pána Moskoviciho, aby pripravil smernicu, ktorá by platila pre 28 členských štátov a táto by zaviedla automatický systém výmeny, také včasnej výmeny údajov, pokiaľ ide o otázky daňových záležitostí. Ja teda dúfam, že celé, eh, celý parlament podporí tento postup. Nepočul som tuto posiaľ žiadneho člena, ktorý by sa bol vyjadril proti takémuto návrhu. Takže ja chcem veriť tomu, že vo vašich jednotlivých parlamentoch, vo vašich stranách, vo vašich krajinách budete vytvárať tlak na to, aby 28 členských štátov podporilo komisiu v tejto jej snahe. Ja počítam s vašou podporou. Nestačí tu počúvať nejaké patetické výkriky a výzvy. Ide tu skutočne o to, aby sme v každej krajine dosiahli široký konsenzus, pokiaľ ide o túto oblasť, konkrétne pokiaľ ide o tú včasnú výmenu informácií v otázke daňových záležitostí medzi jednotlivými členskými štátmi. V Austrálii som uviedol, že navrhujem, aby sa to pravidlo bolo globálnym pravidlom a na to budeme potrebovať to, aby sme všetci postupovali takým spôsobom, aby ten koncenzus bol čo možno najširší na základe tejto myšlienky. Ja som pochopil, že všetky politické skupiny tu v parlamente, všetci členovia tohto parlamentu ma v tejto otázke podporujú. Keď som napríklad talianské predsedníctvo žiadal o to a potom ešte aj nasledovné predsedníctvo, aby zaviedli fiškálnu skupinu na úrovni Rady ministrov a členských štátov, ktorá by dbala o prísne dodržiavanie požiadaviek, ktoré vyplývajú z etického kódexu v kontexte boja proti nekalej konkurencii v oblasti daní, ktorý sme boli zaviedli. Bolo to v roku 2005 zamietnuté, keď som to svojho času o to žiadal. A ja dúfam, že dnes všetci členové Európskeho parlamentu povedia jasné áno na podporu zavedenia tohto daňového výboru, ktorý bude dbať o to, aby sa uplatňovali správnym spôsobom tieto pravidlá a bude vlastne napomocný rade ministrom financií v tom zmysle, aby sa skutočným spôsobom tento systém zaviedol. Ja, som za, ja sa zasadzujem za daňovú harmonizáciu. To nie je proti nejakej daňovej súťaži, pro nejakej proti nejakej zdravej súťaži, avšak nesmie to byť tak, že táto súťaž by bola nekalá. Proti nekalej súťaži bude moja komisia, ktoré mám ja čest predsedať, bude bojovať všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Prosím vás, nespochybňujte moje slova. Ja tu hovorím pred Európskym parlamentom a keď sa zavezujem v mene komisie, že budeme robiť to, čo je jeden zo základných prvkov programu, o ktorom som pred vami hovoril a na základe ktorého som bol aj zvolený do tejto pozície, tak sa jednoducho zavezujem k plneniu tohto programu a som presvedčený o tom, že aj ostatní komisári sa k tomu zavezujú. Komisia teda chce dbať o to, nad tým, aby tento program bol uplatňovaný, pokiaľ ide o jednotlivé hlavné princípy, ale aj pokiaľ ide o jednotlivé detaily. Tomuto som sa zaviazal. Ja som bol predsa zvolený na základe môjho programu. Je to program investícií vo výške 300 miliard, ktorý vám predstavím v stredu do poludnia. Bol som zvolený na základe určitých princípov, ktoré sa týkajú samotnej podstaty európskej demokracie. Bol som takisto zvolený na základe podstaty daňových pravidiel, ktoré chcem zaviesť a bol by som rád, ak by všetci tí, ktorí poznajú tento obor, a je vás e, veľa takých tu v parlamente, ktorí boli v minulosti premiérmi, ktorí boli poslancami, ktorí boli ministrami financií, aby, že ma podporíte. Ja tu slávnostne prehlasujem a žiadam vás, prosím vás, prestante ma obniv, obviňovať. Sú tu takí, ktorí vôbec nemajú žiadne právo ma obviňovať. Ja to, k čomu som sa zaviazal a čo som slúbil tu v parlamente, urobím všetko preto, aby som to potom neskôr realizoval. Ďakujem. Tým ukončujeme rozpravu, takže po e, štvrtok o 12.00 sa bude hlasovať v tejto veci. Pusme sa teda do e, programu ďalšieho na pondelok.